problematika únosu detí. Únosov detí. Najprv no, dostávajú slovo autory tohoto uznesenia a ako, prvý, ako prvá dostáva slovo pani Sargentini na minútu. Nech sa páči. Dank u, voorzitter. Ďakujem, pán predseda. Konflikt na juhu Sudánu, v Južnom Sudáne e, nemus, ne, nemusíme nanovo osvetľovať. Hovorili sme ňom už často. Pred, e, prezeda, e, prezident, jeho spolupracovníci útočia proti ľuďom. Posledná E, posledný prípad sa e, týka smrti 39 detí, možno i viac e, v Južnom Sudáne. Deti od 12 rokov, ktoré sa nasadzujú ako detskí vojaci v u oboch strán konfliktu. To mi pripomína otázku z roku 2006, kde sa popisuje e, cesta mladého muža, ktorý bol tiež e, e, rekrútom vládnej armády, cestuje cez utečenské tábory v Etiópii a tu je konfrontácia s realitou. Jednoducho, deti sa musia vrátiť domov. Teraz má slovo pán poslanec Petr Ježek na minútu. Ďakujem Teší ma, že sme sa dohodli na spoločnom uznesení, ktoré demonstruje, že si uvedomujeme rozsah katastrofy na juhu, na, v Južnom Sudane. 1,4 milióna ľudí bolo uh, uh vysídlených, uh, mnohí utiekli do uh, susedných krajín, 2000 detí uh, sa stalo detskými vojakmi, tisíce sú vysídlených, znásilňovaných a tak ďalej je tu takisto riziko hladu a podvýživy. V tomto ohľade ma teší, že parlament v tomto uznesení vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa stretla nová konferencia donorov k Južnému Sudanu, keď budú vytvorené podmienky. E, mnohí ľudia pracujú e, na mieste a počul som o, zúfalosti situácie Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo. E, katastrofa veľkého rozsahu. Podporujem e, myšlienku, ktorá sa šíri vytvoriť e, medzinárodnú konferenciu, ktorá by zlúčila množstvo aktérov zapájajúcich sa do mierového procesu. To by zabezpečilo koherentnosť a vytvorilo želateľný tlak a tempo. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz

ako kolejný autor, sprovzdavca. Pán poslanec Koreo, ako spoluautor. Ďakujem pekne. Ja myslím, že ďalšie komentáre o neludskosti a krutostiach nie sú dôležité, nie sú e, nevyhnutné Myslím, že všetci vieme, aké veci sa dejú v Južnom Sudáne, hlavne eh, voči detským eh, vojakom, deťom, ktorí, eh, deťom, ktoré sú zotročované, sú vystavované prostitúcie a tak ďalej. Južný Sudán je jedna z najmladších krajín sveta. A my by sme sa mali zamyslieť nad tým, že od vzniku Južného Sudánu tu v podstate vládne občianská vojna. Mali by sme sa spýtať, kto môže mať záujem na tom, aby to tak ostalo. Kto má hospodársky záujem, aby tieto dve vojnové strany boli proti sebe a podporu takéto neludskosti. Ďakujem pekne. Ďalší spoluautor, pani Teresa Jiménez Becerril Barrio. Ďakujem, pán predseda. Takže situácia v súvislosti s udržávaním ľudských práv v Južnom Sudane je na záhorších najhorších na svete. Mier tam mal veľmi málo príležitostí, keďže od roku 2011, odkedy v roku 2011 sa osamostatnil Južný Sudan, máme tam občanskú vojnu, ktorá má devastačné účinky na mnohé obeti. Hovorili sme napríklad o znasilnených a zotročených dievčatách a máme tam taktiež detských vojakov, to je dôležitá súčasť tohto uznesenia. Viac než 12 tisíc detí bolo naverbovaných, aby bojovali, ďalšie tisíce boli znásilnené, unesené, zabité. Potrebujeme E, konať a máme akčný plán, ktorý bol ale porušený obomi stranami, ktoré sa zaviazali ho dodržiavať. Preto potrebujeme ukončiť e, verbovanie detských vojakov, ktoré je nepripustné a gratulujem tomuto parlamentu, že sa rozhodol byť jednotný, pretože musíme byť jednotný z očí voči takémuto barbarstvu. Musíme prísť s riešením pre toto vážne porušovanie ľudských práv. Ďakujem a ďalším je Račníkom bude ďalšia autorka, pani Lidia Senra Rodríguez. Ďakujem. Takže my eh, chceme eh, vyjadriť naše odsúdenie tejto situácie rekrutovania detí do vojny a násilnosti voči ženám a deťom. Hovoríme, že uh, uh, hovoríme, že sú tu silné hospodárske záujmy o prírodné suroviny, ropu, diamanty a zlato. Treba využiť diplomatickú cestu, aby sme ukončili konflikt v Južnom Sudáne tak, aby boli dodržiavané e, ľudské práva, a neboli unačené deti. A musíme sa zasadiť za to, aby hm, deti si mohli užívať detstvo. Chudobu, hlad, podvýživu, to treba odstrániť, podporiť, treba podporiť polnohospodárov, trebujú lode, pôdu a vodu ale to musí zabezpečiť vláda Južného Sudánu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší spoluautor, no, pán Jozef Weidenholzer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte to nie je dlho, kedy sme sa v tejto súvislosti zaoberali situáciu v Južnom Sudáne. Stežujeme sa na situáciu, ktorá vedie k strate sociálnych vzťahov Vyjadrili sme snahu, že situácia sa v budúcnosti zlepší. To bolo v novembri minulého roka. Nič z toho sa nestalo, situácia sa zhoršila. Otázka teda počet presídlených eh, narastol, viac ako 2,5 milióna ľudí. Krajina je rozštiepená a konflikty sú veľmi kruté. No a využívajú sa eh, detskí vojaci a tým sa skutočne hrá o budúcnosť krajiny. Tento začarovaný kruh destruktívny, treba prerušiť a nesmieme na tieto veci zabúdať, ale neustále si ich pripomínať. Ďakujem pekne, pán Weidenholzer. A teraz sa čas rečníkov v mene politických skupín, v mene EPP, dostáva slovo pán Davor Ivo Stier. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred približne 4 rokmi Južný Sudán a jeho občania získali nezávislosť. A vtedy mnoho unesených detí bolo integrovaných do radov vojakov, mnohí, mnohé sa vrátili a budujú budúcnosť svojej krajiny. A títo ľudia, ktorí utekli pred vojnou, sa vrátili domov, aby stretli s ďalšou vojnou. V roku 2015, v roku 2015 sa opäť rozpútali konflikty a preto vyrastá tu ďalšia stratená generácia. UNICEF oznamuje, že 12 tisíc detí e, sa používa ako vojaci, rekrutovaní na oboch stranách. Unesenie 89. Eh, prednedávnom nám pripomenulo realitu, no a preto ja podporujem príslušnú rezolúciu OSN k tejto téme. Ďakujem pekne a teraz menej socialistov a demokratov dostáva slovo pani poslankyňa Anna Gomeš na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Únosy a nábor detí pre vládne a opozičné armády sleduje v občianskej vojne v Sudáne, ktorá už trvá viac ako jeden rok. Deti tu beztrestnosť, spoločenstvo národov, to už nemôže ďalej tolerovať. Mírové rokovania neboli úspechom a je hrozné, že dokonca aj susedné krajiny majú rôzne záujmy a preto nie sú neutrálne. Na Bezpečnostnej rade OSN treba prijatia sankcie proti obštrukciám eh, lídrov, ktorí bránia mierovému procesu a Tiež treba eh, robiť niečo z ropou. Africká únia, Africkú úniu musíme vyzvať, aby zverejnila vyšetrovaciu správu k tejto téme. Potrebujeme spravodlivosť a ukončenie vojny a beztrestnosti. Ďakujem pekne v mene skupiny ALDE. Dostáva slovo pani Natalie Grisbeck. Vážený pán predseda, kolegovia, Máme tu toľko vojnových konfliktov vo svete, ktorých sme svetkami a máme naozaj uh, strach, uh, že čoraz viac občanov sa musí a e, stiahnuť pred týmito útik, útokmi. Ne, uh, Južný Sudán, najmladšia, najmladšia krajina na svete, ktorá je cieľom, dejiskom uh, krvavých uh, bratovražedných konfliktov, uh, tisícky detí zomierajú, e, deti sú, e, e, sa stávajú otrokmi, sú znásilňované, 12 tisíc unesených, aby sa stali vojakmi. To je strašné. Je na čase, aby sme povedali a podpísali sa pod uznesenia, ale nielen to treba konať a nenechať medzinárodné spoločenstvo, aby bolo nečinné z očí voči týmto katastrofám. Treba obnoviť rokovania, treba zastaviť tieto porušenia, ktoré sú hambou pre medzinárodné spoločenstvo. Treba mať prístup k humanitárnej pomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Slovo dostáva poslanec Sean Kelly za EPP na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, ja si pamätám, že pred pár rokmi som hovoril, keď Južný Sudán získal nezávislosť, no a vtedy sme dúfali, že krajina, bude a situácia v krajine sa dobre bude vyvíjať, bohužiaľ sa tak nestalo, skôr naopak, že pokrok sa nedá dosahovať, keď v krajine vládne občianská vojna, tak ako v Južnom Sudáne teraz, je, oni využívajú mladých chlapcov ako vojakov a unášajú malých chlapcov, dávajú im do rúk zbranie, aby zabíjali ďalších ľudí, alebo aby oni prišli o život. Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme to ukončili. Musíme využiť zdroje, ktoré máme, a poskytovať vzdelávanie mladým. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz nasleduje a nasledujú spontánne spontánna časť rozpravy a teraz menej EKR. Pán Marias, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Južný Sudán je v podstate bohatá krajina. Sú tam obrovské zásoby ropy, a s nezávislosťou sa očakávalo, že zahraničné záujmy alebo teda zahraničné záujmy rozputali občianskú vojnu. Je tam mnoho presídlených, tisíce utečencov v susedných krajinách toto tému sme sa zaoberali už viackrát na zasadnutí Európskeho parlamentu a zdá sa, že to je humanitárna kríza, ktorá sa týka 4 miliónov ľudí. Ale novinka je, že momentálne sa verbujú do občianskej vojny deti. Deti sú unášané. No a preto Európska únia musí okamžite konať tak aby sa bránila humanitárnej kríze. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu pani Petír. Pani Petýr, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som e, skutočne rozená situácia v Južnom Súdane, keďže každý rok a každý deň zažívame únosy detí, to, že rodičia prichádzajú o deti, ženy sa stávajú obeťami, obeťami znásilnení, no a tí, ktorí prežívajú túto situáciu, nemôžu, nemajú čo jesť, a trpia chorobami a sú tiež ohrození. Prepačte, prepačte, ale je to otázka, Ďakujem pekne. Ja, mňa by zaujímalo, čo si kolega myslí o tejto situácii. E, stačí prijať uznesenie, alebo nemala by Európska únia konať konkrétne? Ďakujeme. No. Otázka Južného súdanie je veľmi vážna, viackrát sme o tom hovorili a teraz poukazujeme otázku a žiadame konkrétne opatrenia. Bez konkrétnych opatrení nedokážeme čeliť katastrofe, čiže treba, aby sme sa venovali príčinám, a to je využívanie súrovín v Južnom Sudáne. A kto má výhody z tejto občianskej vojny? Keď sa toto objasní, tak budeme môcť prijať opatrenia. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Nekov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 použiť e, svoje e, možnosti, využiť svoje možnosti v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom, pretože takéto kroky sú čoraz e, frekventovanejšie. Situácia v krajine je kritická, školy sa zneužívajú na vojenské účely a mladí sú v nábore do armády. 400 tisíc detí nechodí do školy kvôli tomuto konfliktu. Hovorí sa o takmer 500 tisíc, e, e, viac než 500 tisíc deťmi, ktoré nenavštevujú školu. Treba mobilizovať zdroje dlhodobé, aby e, treba sa snažiť integrovať, treba, treba koordinovať reprezentantov OSN v tejto súvislosti. Ďalším rečníkom je pán Jakovčič kada smo prijemali točku dnevnog reda o radu Ďakujem pekne. Dnes už sme hovorili o Rady pre ľudské práva. O sen, ja som sa, ja som požiadal slova, hovoril som o porušovaní ľudských práv, práv a hlavne o porušovaní práv detí v Južnom Sudáne. To som myslel, keď som hovoril o právach dieťaťa. A tu hovorí o tom, ako sa porušujú ľudské práva. Je to skutočne hrozné. Rád by som poukázal na to, 12 tisíc detí bol navebovaných do armády a vidne, sú tu obrovské finančné záujmy v Sudáne, to je tiež dôvod týchto opatrení. A preto vyzývam komisiu, aby skutočne niečo urobili, pretože tej, túto tragédiu musíme zastaviť. Eh, chvala. Ďakujem. Pán eh, poslanec Castaldo na minútu, prosím. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nie je to poprvýkrát, čo my tu v tomto parlamente hovoríme o tejto nešťastnej krajine v Južnom Sudáne, e, pre ktorú v podstate jej e, súrovnové nerastné bohatstvo je skôr prekliatím než požehnaním. Máme tam viac než e, 10 tisíc detí, ktoré taktiež boli prevené na detských vojakov a všetkým ide len o ropu. My dúfame, že unesené deti sa dostanú čoskoro domov, musíme podporovať rekonštrukciu škôl, potrebujeme skutočné projekty pre e, tieto deti a viníci musia byť postavení pred súd a tí, ktorí špekulujú a obohacujú sa na uh, Eh, obchodoch eh, eh, krvou postriekanou ropou, tak všetci musia byť postavení pred súd, musia byť potrestaní. Taktiež musíme uvaliť prísne embargo na dovoz zbraní do Južného Sudánu. Je to najmladšia krajina na svete, ktorá musí zaručiť budúcnosť pre svojich najmladších občanov. Ďakujem a teraz dostáva slovo pán Johannes Hahn za komisiu. monsieur le président je sais que vous faites votre possible. ça c'est mon intervention sur l'état islamique. takže ešte chcem hovoriť o južnom sudáne. čo sa týka e, Tanzánie, tak dúfam, že budem mať možnosť sa prihlásiť. Neumožnili ste mi nič povedať k tým prvým dvom bodom. Uh, muže zo ste hodili do koša. Tí, ktorí tu zneužívajú možnosť modrej karty, tí by mali byť e, potrestaní. Možno mali dostať červenú kartu za to, že zneužívajú modrú kartu. Ďakujem. Je dôležité to, čo hovoríte, samozrejme. Niekedy nastávajú takéto incidenty a ospravedlím sa komisia. E, ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Takže Južný Sudán už bol obeťou vojny za posledných 15 mesiacov a každý deň je tu riziko, že sa tento konflikt bude eskalovať, že to bude mať naďalej e, negatívne účinky na humanitárnu situáciu, situáciu v oblasti ľudských práv v Južnom Sudáne. Čo sa týka únosu e, skupiny e, detí, tak to je tak ďalší dôkaz, že sa porušujú ľudské práva Vysoká predstaviteľka Mogherini ich odsudila naj, najsilnejšími možnými slovami a našou prioritou je bojovať proti zneužívaniu detí v ozbrojených konfliktoch. Taktiež spolupracujeme s pani Serviu, ktorá je špeciálnou vyslankyňou OSN pre deti v rámci ozbrojených konfliktov, tak aby sme bojovali proti využívaniu detí v ozbrojených konfliktoch. Naša delegácia tlačí na vládu aj opozíciu, aby prepustili všetky deti sa držáme v rámci ozbrojených konfliktov, aby boli presunuté do bezpečia. Taktiež chceme e, zaručiť e, ochranu v rámci alebo zo strany nášho oddelenia civilnej ochrany, tak aby sme zabránili mučeniu detí. Zodpovednosť za zločiny spáchané v rámci ozbrojeného konfliktu musí byť nastolená a OSN sa e, žiadala niekoľkokrát o správu Africkej únie v súvislosti s konkrétnou situáciou v regióne. Myslím si, že toto je historický krok, ktorým sa zaručí zodpovednosť za vyšetrovanie zločinov, ktoré boli spáchané na africkom kontinente. A my sa tešíme na to, až si formálne vypočujeme odporúčania plynúce z tohto vyšetrovania. Domnievame sa, že ehm, katastrofa podvody, ktoré sa dejú v Južnom Sudáne, e, so zodpovednosťou e, jej politických a vojenských e, vodcov. Oni sa rozhodli, že nechcú viesť otvorenú diskusiu. Minulý týždeň opäť raz došlo k odmietnutiu kompromisov v súvislosti s občianskou vojnou. Tieto kompromisy boli pritom kľúčové na ďalší proces e, dohody v tomto procese konfliktu. V reakcii etiópsky predseda vlády vo svojej funkcii predsedu požiadal všetkých regionálnych eh, partnerov, aby oživili mierový proces eh, a aby zaujali spoločný prístup. Európska únia je ochotná podporovať EGAT v tomto smere. Mimoriadný zastupca EÚ Alexander Dol v tomto smere bol veľmi aktívny v podpore eh, rokovacieho procesu pod vedením EGATu. Bezpečnostná rada OSN taktiež vytvorila jednomyselné uznesenie rezolúciu, v ktorom odsudzuje takéto konanie opakuje, že mierový proces je e, potrebné podporiť a osudzuje taktiež osoby, ktoré sa dopustili vojnových zločinov. Je dôležité vyvíjať naďalej tlak na všetky zúčastnené strany a to neodkladne. Na záver chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby všetky zúčastnené strany na konflikte v Južnom Sudáne odložili bokom svoje záujmy a brali ohľad skôr na záujmy obyvateľstva, ktoré je najmladšie na celom svete v tomto e, ohľade Európska únia potrebu, podporuje čo najrychlejšie hľadanie mierového riešenia a politického riešenia tohto dlhodobého konfliktu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Dostali sme sedem návrhov uznesení. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie prebehne